rôzne memoranda, pán Klaus Gerling nám dával lekcie o tom, ako to má byť, ale e, nikto parlamentu nemôže takéto veci vysvetľovať. My e, pracujeme s inštitúciami, alebo teda my sme inštitúcia demokratickej kontroly, pracujeme s ostatnými inštitúciami, ktoré vynakladajú peniaze a e, my musíme povedať, že táto skúsenosť bola za uplynulé roky relatívne najhoršia popri tých ostatných záchranných akciách. A ja e, k tomuto nariadeniu môžem povedať, e, že ide o mm, veľmi vážnu revíziu fungovania mechanizmu a preto sme navrhli a dúfam, že to reforma bude odrážať, aby európsky rozpočet prispel k finančným mechanizmom, e, napríklad Európskeho mechanizmu stability, pretože takýmto spôsobom môžeme vykonávať rozpočtovú kontrolu nad jeho vynakladaním. Čiže uvidíme, či to bude schválené. Máme to vo forme pozmeňovacieho návrhu. Druhá vec, ktorá tiež eh, by mala byť v texte, je, že tento program eh, má byť upravovaný delegovanými aktmi. Prečo? Pretože ako parlament máme určité práva a máme možnosť, a mali by sme mať možnosť toto zamietnúť. A my to takisto, takúto vec predložíme formou pozmeňovacieho návrhu v pléne a je, to záležitosť, je tu ďalšia záležitosť, ktorú, eh, po ktorej voláme už dlho analýza sociálneho dopadu. Pri uplatňovaní tohoto, tohoto mechanizmu toto nebolo e, urobené a m, mm, ukázalo sa doteraz, že keď sa to neurobilo, tak to bola katastrofa. Potom je tu otázka menovania riaditeľa. E, je to proces, ktorý by mal byť demokratický a parlament by ho mal voliť alebo potvrdzovať. A potom je tu otázka backstopu a ja, uh, mám, ja viem, že ESM, ESM e má fungovať ako backstop, ale na toto sa vyžaduje jednomyselnosť e, na rade a my chceme zabezpečiť, aby backstop fungoval automaticky na základe, alebo bol spustený automaticky na základe určitých kritérií, pretože ak máme hlasovať jednomyselnosťou na rade, tak to žiadny backstop nie je. Takže táto reforma, to len opakujem, je veľmi dôležitá. Ďakujem veľmi pekne. Pán Urtasun e, teraz e, za GUE dostane slovo pán Papadimulis. Ďakujem veľmi pekne. My Európsky fond stability pochopiteľne potrebujeme a preto, pán Dombrovskis, e, nepotrebujeme nejakú európsku kópiu um, Európskeho menového fondu alebo Medzinárodného menového fondu, ehm, pretože sme ako občania museli znášať nesprávne neoliberálne výpočty a nesprávne multiplikátory, ktoré uplatňoval IMF. A preto teraz potrebujeme Európsky fond stability, a to presne hovorila aj pani Hubner. Mal by sa stať súčasťou európskeho právneho poriadku a súčasťou komunitárnej metódy a podliehať kontrole eh, aj Európskeho parlamentu, parlamentu nielen parlamentov národných. Nemali by sme pracovať e, medzivládnou, ale komunitárnou metódou. Poďalšie, nemali by sme len nahradiť um, EMF, um, pardon, IMF, mali by sme nahradiť aj e, recepty alebo postupy IMF, teda tú Šojbleho dogmu, tú neoliberálnu metódu. Tu by sme mali pozitívne zmeniť tak, aby bola podriadená kontrole, napríklad aj dvora auditorov a e, takisto by podpredseda komisie mal zodpovedať, ktorý je teraz zodpovedný za eurozónu, mal zodpovedný aj, aj za sociálnu kohéziu, pretože inak, e, ak to neurobíme, nebudeme svoju úlohu plniť správne. Ďakujem veľmi pekne, pán Dimitrios Papadimulis za e FDD. Um, teraz Marko na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. My ako skupina nemôžeme absolútne akceptovať e, to myslenie, ktoré sa skrýva za týmto e, Európskym menovým fondom. Čo sa týka Európskeho mechanizmu stability a rastu, ten je inštitucionalizovaný a vo svojom koncepte ide o to, že za určitých podmienok poskytuje e, požičku. A to po, Pán Papadimulis eh, povedal veľmi správne, že to sa vzťahuje napríklad aj na eh, Grékov. Ten im požičal tento, eh, tieto peniaze, ktoré naozaj splatili svojou krvou, znížením svojich platov, znížením sociálnych e, istôt. A to sú čiastočne viny aj takýchto mechanizmov. A myslíme si, že práve tento mechanizmus, o ktorom si myslíme, že je demokratickejší, je práve naopak oveľa zväzujúcejší. A to samozrejme vychádzame e, z analýzy nerovnovážností, ktoré sa nachádzajú vo vnútri Európskej menovej e, únie. Pretože to sa, preto nemôžem podporiť tento Európsky menový fond. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Vali ďalej za ENF, pán Michal Marušík. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. My tu hovoríme o jednotnom trhu a základom tohto jednotného trhu sú firmy, ktoré musia byť e, konkurencieschopné a ziskové, ináč e, budú bankrotovať a je v záujme E, spotrebiteľ, aby tieto firmy profitovali, pretože len takto vznikne prekvitajúci trh. A úspech na jednotnom trhu ovplyvňujú dva faktory. V prvom rade nízke náklady a po druhé splnenie potrieb spotrebiteľov. A obe, oba tieto faktory e, sú poškodzované administratívnymi zásahmi, e, ktoré sa snažia zachovať životaschopnosť firiem, ktoré životaschopné nie sú a zaťažujú tie firmy, ktoré sú životaschopné neprimeranými nákladmi. Takže menový fond by bol ďalším mechanizmom, e, ktorý by silne zasahoval do fungovania jednotného trhu a išiel by proti princípom jednotného trhu a výsledkom môže byť len jedna vec a to, že Ehm, rozvoj e, efektívnych spoločností sa bude brzdiť a neefektívne spoločnosti budú prežívať, keď by mali padnúť a zahynúť. Takže ak dáme týmto firmám množstvo prostriedkov, tak e, vzniknú oligarchické privilégia, e, z ktorých budú ťažiť najmä nadnárodné spoločnosti a to je forma diskriminácie všetkých ostatných firiem. Takže my rozširujeme mechanizmus, ktorý bude silne trestať e, efektívnosť a dotovať neefektívnosť a to je škoda. Ďakujem veľmi pekne, pán Maruši, keď ďalej dostane na, za nezaradených slovo Sofie Montel na jednu minútu. Vážené kolegyne a kolegy, v roku 2010 trojka zložená z Európskej komisie, z ECB a MMF eh, uvalila bezprecedentné úsporné opatrenia na Grécko, ktoré ho rýchlo uvalili do uh, eh, veľkej vlastne chudoby. Tento Ehm, fakt. Zdá ehm, sa, že stále ignorujete, keďže dnes ešte stále žiadate svoj vlastný menový fond, ehm, že tam má poskytovať prechodnú finančnú pomoc členským štátom, ktoré to potrebujú. Ale je zjavné, že na základe veľmi špecifických podmienok ktoré boli dohodnuté v tom programe prispôsobenia. Avšak, čo to znamená tento program prispôsobenia v Grécku? Dôchodky boli zásadne znížené, padli mzdy a platy, privatizované boli podniky a explodovala nezamestnanosť. Takže vidíme e, to je, ten, to je to európánstvo, zabúda sa na tých eh, chudobných a riadi to všetko eh, Nemecko svojou železnou rukou. A veľa už neočakávam od toho suverenistického hnutia vo Francúzsku. Dúfam aspoň, že eh, vy zabraňte tomu, aby Európa bola neznesiteľná pre štáty a pre ľudí. Ďakujem veľmi pekne. Pani Montel, to boli rečníci za jednotlivé politické skupiny. Teraz pristúpime k tým, ktorí sú na zozname individuálnych a tu je prvým pán Ferber na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán komisár, kolegyne kolegyňa, kolegovia, vo finančnej kríze a kríze štátneho založenia sme videli jednu vec veľmi jasne. Európsky mechanizmus stability a jeho predchodca EFSF sa osvedčili. E, nepoliticky a na základe faktov a jasných pravidiel bolo prijaté rozhodnutie, čo je podstatne viac, než sa dá tvrdiť o Európskej komisii. ESM a EFSF zásadne prispeli k tomu, že programy v Írsku, v Portugalsku, e, na Cypre, Španielsku a Grécku boli úspešné. Z toho pre mňa vyplýva logická, e, logický dôsledok. To, čo sa osvedčilo, osvedčilo, by sme nemali zásadne spochybňovať. Potom sa môžeme zamyslieť nad tým, ako výmenu zlepšiť medzi Európskym parlamentom a SFS, alebo teda Európskym menovým fondom, ale nemali by sme to príliš preháne. V končnom dôsledku tie prostriedky dávajú k dispozícii členské štáty. Takže nakoniec e, štátne rozpočty a národné parlamenty na štátne rozpočty teda za to ručia, a národné parlamenty zodpovedajú za kontrolu, pretože to vyplýva aj z princípu zodpovednosti. A naopak to znamená aj to, že niektoré návrhy kolegov ako e, väčšinové schváľovanie a makroekonomické, e, teda o makroekonomických programoch prispôsobenia, alebo že by tu Európsky minister financí podľa vlastného uváženia e, mohol rozhodovať o tých prostriedkoch, to by sme mali odmietnúť. Princíp zodpovednosti je centrálny leitmotiv. Ďakujem. Ďakujem, pán Ferber. Teraz sa dostane slovo pani Gardia Zábal Rubial na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár. Od začiatku hospodárskej krízy bolo jasné, že architektúra eura má svoje nedostatky. Osobitne bolo zjavné, že musíme eh, prehlbovať eh, menovú a Eh, ekonomickú úniu a v tomto smere boli podniknuté kroky, napríklad na znižovanie rizik, ale ešte stále eh, zostáva urobiť veľa, ako napríklad eh, dokončiť budovanie systému záruk vkladov alebo rozpočtové zjednocovanie eurozóny, aby sa táto eurozóna mohla brániť pred novými krízami a takýmto dážnikom je práve reforma, alebo súčasťou tejto reformy, reformy reforma Európskeho mechanizmu stability, ktorý bol rozbehnutý v roku 2012 a e, teraz je čas, aby sme tento mechanizmus modifikovali. A tento e, mechanizmus by mal byť e, začlenený do právnej, do právneho rámca únie a to s využitím komunitárnej metódy, pričom okrem iného je potrebné e, uľahčiť, e, uľahčiť e, novelizáciu týchto politík a dať im politickú, politické prepojenie s našimi cieľmi. A Európsky parlament by mal mať väčšiu možnosť rozpočtovej kontroly, okrem neho samozrejme aj dvor auditorov, ktorý má byť externým auditorským orgánom a e, my chceme najmä zabrániť e, zneužívaniu e, určitých napríklad daňových predpisov, to je prípad Holandska. V budúcnosti žiadame, aby tieto programy úprav boli skúmané aj z hľadiska sociálneho vplyvu, aby sme neopakovali chyby z minulosti. Ja viem, že E, toto je len odporúčanie Európskeho parlamentu a v tejto chvíli nemá záväznú e, hodnotu, ale myslíme si, že ide o veľmi jasný politický signál a je treba ho zobrať do úvahy. Ďakujem veľmi pekne pani Gardia Zavorubial za vyjadrenie. Teraz dostane slovo pán Luke na jednu minútu. Pani predsedajúca, dámy a páni, na začiatku európskeho mechanizmu, stabilizačného mechanizmu bolo porušenie zmluv. Európske zmluvy boli porušené, e, tie klauzuly o podpore a z toho vznikol ESM. Dnes hovoríme o tom, že by ESM mal byť nahradený Európskym menovým fondom a to by opäť bolo porušenie zmluv, pretože Európska únia vôbec nemá právomoci príjmať takéto rozhodnutie o vytvorení Európskeho menového fondu. Nikde v európskych zmluvách sa neudeluje právomoc vytvoriť Európsky menový fond. Je to opäť príklad toho, že EÚ sa snaží postupne si privlastniť jednu právomoc za druhou. A skúsenosti, ktoré s tým máme, sú bohužiaľ vždy zlé keď, eh, by sme, keď na EÚ prenesieme keď sme na EÚ preniesli zodpovednosť za menovú politiku, viedlo to k veľkej menovej kríze. Keď sme preniesli právomoci eh, v azylovej oblasti, viedlo to k utečenskej kríze. Čiže akým opodstatnením chceme vlastne EÚ eh, odovzať aj kompetencie za finančnú stabilitu a makroekonomickú politiku? Je to v rozpore s právom, je to v rozpore s zmluvami a neexistuje absolútne žiadny dôvod, prečo by sme to mali urobiť. Príslušní sú aj podľa európskych zmluv členské štáty. Ďakujem pekne. Ďakujem vám. Teraz eh, Nils Torvalds. Ďakujem veľmi pekne. Eh, po tom, čo som si vypočul túto diskusiu, som nadobudol pocit, že trpíme ako si hospodárskou amnéziou, nepamätáme si dejiny a hovoríme tu ako keby eh, tie, ten nesúlad v ekonomike, alebo teda ekonomické nedostatky vznikli až z eurom. Ja vám uvedem jeden príklad. Rok 1956 Británia. V 56. v Británii bol deficitný rozpočet a nadhodnotená libra, z čoho potom e, prišlo ku kríze. Čiže takéto nesúlady v ekonomike, tie sa tam objavujú, odkedy ekonomika je taká, ako ju poznáme. A jeden dobrý Nemec e, aj keď ja viem, že mlátenie do Nemcov je veľmi populárne, ale v 69. Willy Brandt prišiel na stretnutie Európskych, Európskej rady a povedal, sme pripravení obetovať 30 nášho prebytku menového e, v prospech Európy ako rozbehové peniaze pre Európsky menový fond. Pod jednou podmienkou Mali by ste byť schopní riadiť svoje hospodárstvo a ak nemôžete riadiť hospodárstvo, tak eh, neprich, nechoďte do tejto snemovne a nevínte ostatných za niečo, čo ste sami neurobili. Takže prečítajte si prosím niečo o histórii a pokúste sa pochopiť, o čom to celé je. Ďakujem vám, kolega Torvalds. Um, ďalším, ďalšou rečničkou je pani Niriada na 1,5 minúty. Ja súhlasím s predchádzajúcim rečníkom, pretože skutočne ide o nejaký iný mechanizmus bez ohľadu na to, ako ho nazveme, či je to mechanizmus stability alebo eh, MF. Ehm, ja chápem, že potreba takéhoto mechanizmu existuje a zároveň ako Írka musíte chápať, že prechovávam určitý skepticizmus, pretože keď sa pozrieme na Írsko alebo iné krajiny, Grécko, napríklad ešte stále e, splácame tento, toto obrovské vykúpenie, tento bailout spred e, niekoľkých rokov a budeme e, splácať do roku 2040. Čiže mechanizmy ako je tento by mali fungovať v náš prospech, ale nie sme až takí veľkí optimisti. Aj mnoho ľudí v Írsku, ktorí napríklad trpia krízou na trhu nehnuteľnosti, pretože si nedokážu, nedokážu získať e, prostriedky z banky prostredníctvom hypotéky kvôli príliš vysokým úrokom a je príliš veľa ľudí v Írsku, ktorí jednoducho nedokážu zarobiť dosť peňazí na prežitie a preto, e, čo nám dáva nádej, že takýto mechanizmus bude fungovať. Ten mechanizmus musí byť transparentný, musí byť zodpovedný. Je tu jedna vec, ktorá by som ešte, ktorú by som ešte chcel povedať na adresu bank bank doma. To sú banky, ktoré nezaplatia ani cent na daniach, napriek tomu, že narábajú s obrovskými peniazmi a majú obrovské zisky a my by sme mali e, stáť na strane daňových poplatníkov a ja nemám teda nejaké veľké nádeje. Ír, írsky národ nemá veľké nádeje, ale myslím si, že je to mechanizmus dobre zostavený. Ďakujem veľmi pekne pani Niriada. Ďalším rečníkom je pán Pedičiny na 1,5 minúty. Skúste... Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ale na čo nám bude nový Európsky menový fond? Nie sú tu snáď francúzske, nemecké e, banky, ktoré potrebujú e, byť zachránené? Nie, ďakujem, my sme už prispeli Mal by to byť e, fond, ktorý zachraňuje štáty, ale v roku 2010 sme zachraňovali e, Grécko, Španielsko a my sme museli vyplatiť 60 miliárd za 3 e, roky, ktoré skončili nakoniec v nemeckých a francúzských bankách. Gréci z toho nevideli ani jednu líru, ani jedno euro. Takýto Európsky menový fond by mal zvýšiť stabilitu pretože Francúzsko a Nemecko eh, môžu byť eh, tie krajiny, ktoré budú tie eh, ostatné krajiny nútiť, aby sa zreformovali. To sme videli pred niekoľkými rokmi, koniec koncov. A samozrejme, a budeme vyžadovať, aby sa neopakovali chyby zo strany predsedu Európskej komisie, keď sme videli ten vzťah Junckera ku Grécku. Preto eh, by sme mali zmeniť eh, smerovanie a vyzvať členské štáty, aby eh, sa sústredili predovšetkým na program boja proti nezamestnanosti, chudobe a sociálnym rozdielom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Pedičíny. Teraz sa dostane slovo pán Elise na 1,5 minúty. Vážená pani predsedajúca, dnes hovoríme o, o vytvorení Európskeho menového fondu a Ehm, o e, podpore eura. Táto spoločná mena predpokladá, že členské štáty, ktoré ju e, budú uplatňovať, majú približne rovnaké HDP na hlavu a približne podobné ekonomické podmienky. A pri e, uvedení eura takéto niečo vôbec neplatilo. Uvedenie eura bolo veľkou chybou a spôsobilo obrovské ekonomické problémy v celej Európskej únii. Príkladom sú e, príliš vysoké, vysoké dlhové zaťaženie a slabý ekonomický rast v niektorých krajinách. Niektoré krajiny, napríklad na severe Norsko a Švajčiarsko, evidentne, ktoré sú teda mimo eura, s týmto problémy nemajú. Holandsko e, poskytlo desiatky miliárd vo forme e, úverov a krajiny ako Cyprus alebo Grécko, teda krajiny, ktorá nesplnili kritéria vstupu do eura, do eura teda tzv. konvergenčné kritéria, tak tie sú príjemcom. Teda euro nie je menou, euro nás stojí peniaze. Európsky menový fond by mal byť nástrojom na zvládanie krízy, ale to predpokladá, že národné parlamenty majú e, určité právo krútiť tým krkom a Holandsko e, v tomto nemá pocit, že by nejakým spôsobom niečo ovládalo. Takže, pani predsedajúca, sme proti e, Európskeho menovému fondu a Chceli by sme, aby európsky eh, mechanizmus stability bol čo najskôr ukončený. Ďakujem. Prepačte, pri predsedajúca, je problém s tlmočením? Can we fix it? Vieme ho napraviť? Dobre, takže budeme pokračovať a slovo dostane kolega Karas na dve minúty. Pán podpredseda, pani predsedajúca, dámy a páni, Európsky parlament už roky žiada ďalšie rozvíjanie Európskeho záchranného mechanizmu smerom k Európskemu menovému fondu. Už sme to spomínali v správe o príčinách a dôsledkoch najväčšej hospodárskej, finančnej a sociálnej krízy. Eh, hovorili sme o tom pri iniciatívnej správe na preverovanie a kontrolu trojky. Robíme to aj dnes z plného presvedčenia, že tým vyvodíme ďalšie ponaučenie z finančnej hospodárskej krízy, krízy štátneho zadlženia. Silnejšia menová hospodárska únia by mala na základe toho vzniknúť a prispieť k finančnej stabilite v EÚ. Chceme tento Európsky menový fond samozrejme na základe práva spoločenstva a pri kontrole a pod kontrolou Európskeho parlamentu nie len ako nejaký medzivládny, medzištátny nástroj. E, chceme dosiahnuť e, a chceme poskytovať pomoc stability pre krajiny, ktoré sa dostali do núdze a chceme podporiť reformy. Chceme, aby tento fond mala aspoň 500 miliard eur a možno by mohol byť súčasťou európskeho rozpočtu. Ako ultima ratio by tiež mohol byť posledným e, zabezpečením na realizáciu bankovej únie. Ten fond je dôležitý na to, aby Európa bola nezávislejšia, stabilnejšia, aby sa euro posilnilo a aby sme v Európe dokázali zasiahnuť bez zahraničnej pomoci a aby sme podporili komisiu pri jej práci v programoch sanácia a podpory. Takže mm, stojíme za týmto vývojom, zastávame sa tohto vývoja a prosíme členské štáty, aby konečne vytvorili rámcové podmienky na to. Ďakujem. Kolega Karas. Ďakujem, kolega Karas. Ďalej dostane slovo pani Bresson na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pán podpredseda, je trošku smiešne počúvať e, suverenistických kolegov, ako sa z tohto e, vysmievajú. Zvlášť preto, že Európsky menový fond, ktorý sa takto vôbec nebude volať, ale bude sa volať ESM, bol e, predmetom rozhodovania iba členských štátov e, prostredníctvom jeho legalizácie na komunitárnej úrovni. No, vychádzame práve z týchto problémov, ktoré e, vznikli pri medzivládnom riadení tohto nástroju. A tento nový medový fond bude mať legitimitu, ktorú naozaj doteraz nepožíva. A to aj na e, právnej úrovni, aj keď ešte nebude úplne uspokojivá. Parlamentu sa týmto prisudzuje e, funkcia dohľadu. Áno, je to ďalšia, a, ďalší fond, ktorý sa bude volať tak, ako sa volal predtým. Samozrejme, a teraz sa vytvára ďalší zmetok a, pri inštitúciách. A pani Bresom, máte tu požiadavku podobe modrej karty od pána Etridža. Akceptujete ju? Zdá sa, že áno. Takže, pán Etrič, máte slovo na 30 sekúnd. Ďakujem veľmi pekne, vážená kolegyňa, za akceptovanie modrej karty. Je to skutočná otázka. Vy ste použili slovo, ktoré bolo veľmi zaujímavé. Sovereignist, suverenisti. To je slovo, ktoré som zatiaľ nepočul v tomto kontexte. Vedeli by ste mi vysvetliť, čo myslíte týmito suverenistami? Teda má to byť pejoratívum, <laughs> alebo je to deskriptívny pojem? Troška ma to prekvapilo, e, zarezonovalo mi to v uši a jednoducho som musel tú kartu zdvihnúť. Keby ste mi vysvetlili toto slovo, suverenista. Certamente. E, Nepochybne. Suverenista je ten, ktorý si myslí, že vo vnútri Európskej únie e, kompetencie by mali byť všetko, všetky predvedené, prevedené na členské štáty alebo na medzivládne panely suverenisti odmietajú, že niektoré právomoci by mali predne byť prenesené na komunitárne úrovni. Ale pritom menové záležitosti sú jednou z týchto záležitostí, ktoré by takto prenesené byť mali. Ďakujem. Takže budeme pokračovať e, v našom programe, respektíve v zozname rečníkov. Ďalším rečníkom je pán Kuzmiuk. E, ďakujem pani predsedajúca. V tým, že sa vyjadrujem v tejto rozprave o zriadení Európskeho menového fondu, by som chcel vyjadriť nádej, že príde k posilneniu finančnej stability Európskej únie a zvýšeniu dôvery v eurozónu a jej schopnosť ekonomicky rásť. Súčasná medzivládna organizácia ako ESM, e, teda fond, ktorý funguje v rámci medziinštitucionálnych práv, práva Európskej únie, e, teda závisí od spolupráce medzi EP a národnými parlamentmi a prístupu dokumentom. Toto sú všetko nástroje, ktoré e, môžu zvýšiť e, demokratickú, demokratickú podloženosť vykonávať rozhodnutia, ale ja by som chcel vyjadriť ďalšiu nádej a to, že zmeny vo fungovaní európskeho menového systému sa budú uplatňovať aj na krajiny, ktoré nie sú v eurozóne a e, sa, že sa takto nebude blokovať integrácia do jednotného trhu e, a to ani e, z hľadiska konkurencieschopnosti eura. Nemalo by, sa, nemalo by dôjsť k obmedzovaniu možnosti rozhodovania a sebeučenia štátov mimo eurozóny, osobitne prístupov, prístupu týchto krajín k európskym prostriedkom. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kuzmiuk, ďalším rečníkom je pán Omar G. na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Skúsenosti z 10 ročia takéto úspanej politiky, ktorá bola krvavým zlyhaním všade v Európe, zjavne nestačili. Macron a Merkel nenašli nič lepšie, než len vymyslieť novú inštitúciu, ktorá je proti demokracii, Európsky menový fond. Bez akokoľvek kontroly zo strany Európskeho parlamentu EMF zničí, tak ako Medzinárodný menový fond, štáty, ktoré sú v ťažkostiach a e, vytvorí e, takýto e, štát nedostatku e, a v realite Európa Macrona a Merkelovej je mašinéria na zničenie demokracie, nič pre ľudí a všetko pre banky. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne, vážený pán kolega. Veľmi pekne. Ďakujem. A teraz dostane slovo pán poslanec Etheridge na minútu 30. Nech sa páči. Thank you, Mr. President. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. do akej miery Európsky menový fond pomáha keď tu máme e, krajiny a organizácie, ktoré majú ekonomické problémy, potom zozbierajú peniaze daňových poplatníkov, e, e, poplatníkov a dajú ho fondu. Je dobré, že keď sme tieto krajiny dali do eurozóny, to bolo naozaj nápomocné. Tieto organizácie, tieto podniky a tieto ekonomiky sa majú problémy s obmedzeniami práve tejto zóne. A teraz si poviete, že namiesto toho teraz to celkom nefunguje. E, tieto ekonomiky potrebujú fungovať e, samostatne, e, musia sa jednoducho zrútiť a musia byť nahradené, pretože to by bol, bol kapitalizmus voľného trhu a to je samozrejme niečo hriešne tak využijeme peniaze daňových e, poplatníkov a budeme ich investovať do vecí, ktoré nefungujú. Ja chcem byť e, nápomocný rovnako. A ja som nápomocný ľuďom, ktorí pomoc pýtajú. A v prvom rade musíme chápať, že nemôžete nejakým spôsobom limitovať e, trh. Snažíte sa napasovať niečo, čo nikdy nebude fungovať opätovne nalievame milióny eur do nemožných projektov. Ďakujem veľmi pekne. Pán Lebreton na minútu 30. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Eurozóna je taká zraniteľná, ako aj vzhľadom na to, že je príliš heterogénna tá euroskupina. Pozrite si Grécko, Nemecko. Ehm, Eh, Joseph Stiglitz, americký ekonom, to sám vysvetlil. Je tu riziko, že to zmetie ďalšia finančná kríza a preto Európska únia sa snaží vytvoriť nejakú záchranu sieť, ktorá je stále obmedzujúcejšia. Európsky fond finančnej stability, ktorý vznikol v roku 2010, eh, po ňom následoval Európsky stabilizačný mechanizmus v roku 2013. Eh, to bolo považované za príliš medzivládne a dnes sa to má preformulovať na viac integrovaný Európsky menový fond. Toto bude naozaj naozaj celkom nový európsky orgán, čiže ide o nový, nový útok na národnú zrchovanosť a preto sa k tomu staviam nepriateľsky. Je zjavné, že tento EMF bude modelovaný podľa MMF a e, prispieje k realizácii privatizácie a úspor, ktorý bude štátom diktovať v mene ultraliberalizmu e, e, nepriateľné podmienky. Takže žiadam aby sme hlasovali eh, proti tomu, aby sme zajtra nemali túto EMF. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz pán poslanec Stolojan, dve minúty. Nech sa páči. Mulțumesc, domnule președinte. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Od samého začiatku som vždy vyzdvihoval, že keď chce Európska únia vytvoriť nástroj, aby podporila členské štáty, ktoré sa dostali do finančných problémov, tak racionálne riešenie je, že by sme Európsky stabilizačný mechanizmus vyňali z medzi e, vládnosti e, a mm, zakomponovali do európskeho e, práva, teda spoločenstva. Je pozitívne, že komisia predložila tento návrh a že tu dnes máme túto správu. Oboje podporujem. Avšak ľutujem, že rada sa rozhodla nediskutovať o návrhu komisie a spochybňovať ho. Podporujem návrh, ktorý je uvedený v správe, že tento nový mechanizmus stabilizačný má byť otvorený aj pre členské štáty, ktoré nepatria do eurozóny, ale majú povinnosť príjmať potrebné opatrenia, aby pristúpili do eurozóny. Avšak s jedným pozmeňovacím návrhom táto možnosť by mala byť poskytnutá iba takým členským štátom, ktoré sa už rozhodli, že euro chcú zaviesť a splňajú e, konvergečné kritéria, tak ako boli dohodnuté s komisiou a s Európskou centrálnou bankou som tiež za ďalší návrh e, tejto správy. Tento nový stabilizačný mechanizmus by tiež mal prevziať úlohu toho posledného zabezpečenia na jednotný fond likvidácie, aby sme aj touto cestou vytvorili druhý pilier bankovej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec Stolian. A teraz dostane slovo pán poslanec Silva Pereira na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Myslím si, že rozpráva potvrdzuje, že tento parlament chce, aby reforma ESM k poslednému eh, zabezpečeniu likvidačného fondu teda pomohla, ale potom sa z toho stane Európsky stabilizačný mechanizmus, zakotvený v európskej legislatíve pod kontrolou nášho parlamentu. A potom e, bude aj väčšia nezávislosť voči MMF a tým by sme mohli otočiť list teda na novú stranu, bez nezávislý od MMF, ale musia tu byť aj preverené tie sociálne dôsledky. A myslím si, že to sú vyjadrenia e, tejto správy, o ktorej sa bude hlasovať. Rada a komisia by mali naozaj veľmi dobre počúvať parlament, pretože my zastupujeme európskych občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz dostane slovo pán poslanec Marias Jedna minúta. Nech sa páči, Notis. Ďakujem pekne, pán predseda. Milé kolegyne a kolegovia, no, veľa atramentu sa vypísalo v súvislosti s týmto Európskym menovým fondom. Poslednou obeťou trojky je Grécko, ako všetci viete, a grécky ľud bol uvrhnutý do chudoby. Krajiny eurozóny k tomu prispeli. A to je štruktúra a politika eurozóny. Eurozóna bola vytvorená na to, aby slúžila nemeckým záujmom. A aj tento mechanizmus, tento stabilizačný mechanizmus v zásade prináša chudobu a veľmi e, tvrdé programy prispôsobenia. a systém e, centrálnych bank sa má tiež využívať za týmto účelom, ale slúži to iba kapitálu. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán poslanec Rosaty. Na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán podpredseda komisie, kolegyňa, kolegovia v prvom rade. Chcem zaplahoželať komisii k vypracovaniu tejto správy a som presvedčený, že je to dôležitý krok vpred, pokiaľ ide o posilnenie hospodárskej menovej únie v EÚ. Európsky menový fond má nahradiť a absorbovať Európsky stabilizačný mechanizmus ako efektívny, kľúčový e, antikrízový mechanizmus. Je to krok, ktorý naplní významnú medzeru v existujúcom systéme e, riadenia v eurozóne. Aké sú teda úlohy? V prvom rade MMF, EMF dá podporu členským štátom, ktoré sa ocitnú vo finančných ťažkostiach. Mohli by sme povedať, že to je úloha EMF, e ale to je niečo, čo sa poskytne efektívnejším a rýchlejším spôsobom. Druhá úloha poslúži to tiež ako istá poistka pre banky, ktoré sa ocitnú vo finančných ťažkostiach. Čiže je tu istá šanca, že financovanie poskytované tak štátom, ako aj bankám že sa nám podarí prelomiť e, tento začarovaný kruh e, nadmerného e, prepojenia na teda tieto na štátny dlh. Nemá sa z toho stať nejaký trvalý mechanizmus transferov. Viac výhod, pokiaľ ide o riadenie, to bude o mnoho efektívnejšie pretože ak to bude súčasťou rozhodovacieho mechanizmu v EÚ, tak to bude rýchlejšie a ochotnejšie a schopnejšie postaviť sa krizovým situáciám v členských štátoch. A napokon jedna jediná výhrada, nemali by sme EMF považovať za konkurenciu MMF a ja by som chcel vyzvať komisiu, aby navrhla riešenie takým spôsobom, aby sme ešte stále mali prístup a mohli ťažiť aj z MMF ako medzinárodnej inštitúcie. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani poslankyňa Toma. Minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ekonomická kríza z roku 2008 vrhla svetlo na devastačné dôsledky nedokonalej únie, ktorá organizuje slobodu pre kapitál, ale odmieta hospodárskú solidaritu. Čiže dosiahnutie menovej únie je dôležité a nevyhnutné. Teda potrebujeme mať integrovanú menovú politiku. Chcem poďakovať spoluspravodajcom za ich prácu a e, som rada, že v tomto texte je aj zachranná sieť, ktorá má zasiahnuť koordinovaným spôsobom v prípade hospodárskej krízy. V členskom štáte nie len v prospech členského štátu, ale aj aby sme sa vyhli mohli ďalším dôsledkom v celej eurozóne. Žiaľ, vytvorenie Európskeho menového fondu ostáva e, stále predmetom medzivládnej e, dohody, čo teda diktuje Pakt Stability a rozhodovací mechanizmus, e, tam nie je kontrola zo strany parlamentu a mm, budú tam e, zjavne teda tie politiky e, najmä úsporné, tak ako by vznikli počas greckej e, krízy. Bez nejakej demokratickej účasti tá logika toho, že platiteľ rozhoduje, bude základňou tohto, tejto menovej politiky. Je, bude to mať veľký dopad na verejné služby a na chudobu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani kolegyňa. A teraz dostanem slovo pani poslankyňa Tomašič na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Na začiatku tejto správy sa uvádza, že zavedenie eura je jeden z najväčších úspechov európskeho projektu, ale to závisí od toho, že koho sa opýtate. Možno by sme sa mali opýtať Talianov alebo Grékov Euro bolo užitočné, pretože tradične centralizovalo EÚ a znížilo e, manevrovací priestor pre členské štáty. To isté sa dosiahne Európskym menovým fondom ESM, e keď sa zmení na EMF. E, to bolo logické počas hroznej finančnej krízy. Potrebovali sme aby Európa bola odolnejšia. Iniciatíva na vytvorenie Európskeho menového fondu je pokus o to, aby sa z krízového mechanizmu stalo niečo trvalé a aby naozaj sme vládli nad tým, ako sa poskytuje finančná podpora. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz dostane slovo pani poslankyňa Piety Kajnen. Dve minúty. Nech sa páči, Sirpa. Vytvorenie Európskeho menového fondu je logickým krokom vpred a logickým pokračovaním Európskeho stabilizačného mechanizmu, ktorý bol založený e, po finančnej a, e, kríze a kríze eura, keď sme si uvedomili, že členské štáty nedokážu zvládnuť e, do pak stability rastu a že tam teda je aj obmedzená finančná kapacita. Spolu s Tupekom a Sixpekom tvorí koherentný celok a myslím si, že v budúcnosti bude veľmi dôležité, aby sa z toho stal nezávislý aktér, ktorý bude môcť fungovať v rámci legislatívy EÚ a nie eh, v rámci rozhodovacích procesov členských štátov. Mal by to byť oficiálny orgán, ktorý príjme, bude príjmať oficiálne rozhodnutia na základe pravidiel, ktoré máme dohodnuté Myslím si, že je to potrebné, keď sa pozrieme na stabilitu z dlhodobého hľadiska. Alebo úprimne myslíte si, že členské štáty e, budú schopné urobiť tie rozhodnutia s rovnakými kritériami, keď hovoríme napríklad o podpornom balíku pre Nemecko, Francúzsko, Maltu a Cyprus. Budú kritéria rovnaké? pre tieto krajiny. Takže ak naozaj chceme mechanizmus, ktorý bude predvydateľne fungovať na trhu a bude dôveryhodný, tak potrebujeme aj menový fond z dlhodobého hľadiska, menový fond, ktorý bude mať nezávislý štatút bez akýkoľvek tlakov zo strany členských štátov. Takže sme, kde sme v tomto rozhodovacom procese a logicky si teda myslím, že sme urobili krok vpred z tej chaotickej fázy paktu stability a rastu, ale ešte stále máme pred sebou kus práce, aby sa teda rozvinul ten menový fond EU. Ďakujem pekne. No, ďakujem. A teraz dostane slovo pán poslanec Gajer. Na jednu minútu nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Som úžasnutý z vašich jazykových schopností. Dámy a páni, návrh Európskej komisie vy tvorí, previesť e, tento mechanizmus do európskej legislatívy je dobrý a správny, pretože iba tak je možné, aby Európsky e, parlament e, zaručil demokratickú kontrolu. Rada by nemala ďalej odsovať túto dôležitú tému. Je jasné, že súčasná štruktúra governance v eurozóne sa musí rozvíjať ďalej a že je potrebný euro rozpočet aj s funkciou stability, aby sa dokázali vykompenzovať šoky. To by malo byť súčasťou rozpočtu EÚ nesmie to byť nejaká dvojitá alebo vedľajšia štruktúra, ale je preto aj jasné, že zmysluplný rozpočet euro, eurorozpočet e, môže byť len, ak bude v väzačnom finančnom rámci dostatočný, dostatočné množstvo prosiedok. Čiže to 1% HD, HNI to, čo tu niektoré členské štáty chcú, to 1%, to je nesprávne. Kto chce funkčnú EÚ, musí k tomu dať aj prostriedky. Nesmie byť tabu financovať rozpočet aj z vlastných prostriedkov, bolo by to politicky a ekonomicky zmysluplné, aj inteligentné, e, napríklad z dane z finančných transakcií alebo z digitálnej dane e, čerpať prostriedky pre európsky rozpočet. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem. A teraz dostane slovo pán poslanec Kelly na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vítam prácu na vytvorení Európskeho menového fondu s cieľom zabezpečiť väčšiu zodpovednosť pre rozvoj a monitorovanie finanč... programov finančnej podpory pro členské štáty. Európsky menový fond by mal väčšiu zodpovednosť by mal mať väčšiu zodpovednosť pri monitorovaní programov finančnej podpory, avšak rozhodovanie ostáva pevne v rukách členských štátov. Ďalší rozpočet EÚ môže pomôcť e, udržateľnému rastu a môže priniesť udržateľné reformy pre lepšiu spoločnosť, ktorá zlepší život všetkým našim občanom. Myslím si, že budúcnosť Európskej a menovej únie by mala byť v posilnení finančnej stability aby sme posilnili aj dôveru. Prioritu by malo mať dokončenie bankovej únie a posilnenie Európskeho stabilizačného mechanizmu. Zároveň e, treba klásť dôraz na rozvoj kap- únie kapitálových trhov, kde je obrovský potenciál na nové financovanie podnikov, čo môže byť doplnkom k Európskemu investičnému plánu. Vítam celý rád ustanovení v, tom, tejto navrhu, v tomto návrhu správy, vrátanie participačnej iniciatívy, čiže čo, všetky členské štáty e, by mali mať možnosť sa na tom zúčastniť, nielen členské štáty eurozóny. A vítam tiež, e, že je tu výzva, aby ESM mal dostatočné expertné e, poznatky na zabezpečenie efektívneho rozhodovania. Vítam iniciatívnu pravomoc, e, čo je dôležité vzhľadom na to, že rada postupuje relatívne pomaly a opäť parlament nepoprvýkrát ukazuje iniciatívu v záujme svojich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený kolega. A teraz dostane slovo pán poslanec Sant na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci správa o pokroku v oblasti Európskeho menového fondu je problematická. Rovnako ako je problematická aj tie rozhodnutie, ktoré tento fond podporujú. Samozrejme, podporujeme inštitúcie, e, ktoré nás chránia pred krízou a ktorá podporuje nás inštitucionálne. Avšak e, je tu hlboká nedôvera medzi členskými štátmi, zvlášť medzi tými malými, ale nielen medzi tými Eh, malé štáty sa boja tohto pocitu federalizácie, ktoré odmietajú alebo považujú za predčasný. Európsky menový fond eh, by mal byť eh, integrovaný do Európskeho spoločenstva častokrát obmedzuje manevrovací priestor a práve tieto obavy by mohli spomaliť nábeh Európskeho menového fondu. Možno by sme samozrejme mohli naďalej pokračovať v sledovaní a pracovaní na tejto téme. A teraz ďakujeme veľmi pekne. Teraz pán Seinfeld, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Obdobie konjunktúry a dekonjunktúry sú štandardom na voľnom trhu, avšak majú aj ozdravujúci vplyv na hospodárstvo a hospodárskú činnosť. Problém sa ob- objaví vtedy, keď konjunktúra sa objaví, pre, preklopí do recesie. Potom trpia nielen firmy a, a rozpočty štátov, ale hlavne občania. Európska únia teda potrebuje správny a silný nástroj na stabilizáciu týchto cyklov. A za druhé, štáty Európskej únie potrebujú podporu v období dekonjunktúry nedaj Bože, v období recesie. Európsky vládny eh, mechanizmus eh, stability a rastu a jeho premena na Európsky menový fond eh, by mohol byť dobrým riešením. Ja by som sa preto nehádal o názov. Dôležité sú iné veci, napríklad prenesenie práv na úroveň únie a odstránenie požiadavky jednomyselnosti v prospech kvalifikovanej väčšiny. No a po tretie, je takisto dôležité povedať, kto môže byť príjemcom pomoci z tohto e, fondu. Európsky menový fond musí tiež zaisťovať spoločný mechanizmus ochrany pre jednotný fond reštrukturalizácie a e, samozrejme usporiadanej likvidácie. Som presvedčený o tom, že tento mechanizmus, o ktorom hovoríme, musí mať stály charakter a musí byť pevne ukotvený v Európskej únii. Potom budeme môcť počítať s jeho efektívnym fungovaním. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. A teraz, e, teraz pán Bajdere na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne e, Musím vysloviť e, spokojnosť, že teraz už opätovne pracujeme na politicky citlivých otázkach, na ktorých rada ešte stále nezačala pracovať vôbec. A to je práve táto reforma Európskeho mechanizmu stability a rastu. Musíme ho reformovať, pokiaľ sa chceme pozerať e, do budúcnosti a vyhnúť sa ďalším ekonomickým krízam. Iba 19 e, z členských štátov sú členmi aj eurozóny. No a to samozrejme eh, spôsobuje problémy, pokiaľ vstupujú do hry mikroekonomické faktory alebo hrozba ďalšej krízy. Toto je práve ekonomický model, ktorý umožňuje všetkým členským štátom vyvinúť eh, rýchle formy poskytnutia pomoci. Návrh komisie je dobrým nástrojom na vytvorenie takéhoto základu. Európsky menový fond eh, ktorý by mal byť e, integrovaný do európskeho právneho rámca, bude pritom kľúčový pri pomoci členským štátom v núdzi. A nezabudajme na to, že tu členské štáty budú e, rozhodovať o nasadení z tejto pomoci. Je takisto veľmi dôležité, aby sa jeho pôsobenie neprikryvalo spôsobenie iných inštitúcií. Musíme vytvoriť e, E, dobrý a účinný rozhodovací mechanizmus, ktorý by nám umožnil rozšíriť sadu nástrojov, ktoré máme k dispozícii, a to vrátane e, demokratickú zodpovednosť voči členským štátom a voči Európskemu parlamentu tým, že rozšírime sadu nástrojov Európskeho, stabi- Európskeho nástroja stability a rastu Zvyšíme aj zodpovednosť eh, členských štátov. Tie členské štáty budú musieť prieť väčší diel zodpovednosti voči vlastným občanom, ale aj voči občanom iných členských štátov. Súhlasím s tým, že keď sme navrhovali Európsky mechanizmus stability, kladli sme dôveru, eh, dôraz na podporu členských štátov. Samozrejme, to je problematické pri vynúcovaní si zodpovednosti. Musíme byť úprimní sami k sebe. Musíme umožniť eh, tento prístup aj k našim občanom, pretože rozličné členské štáty majú rozličné prístupy. Ale myslím si, že toto je dobrý mechanizmus na dosiahnutie dobrých výsledkov. Ďakujem veľmi pekne, eh, pani kolegyňa. Teraz eh, som dostal niekoľko prihlásení sa do spontánnej časti rozpravy, takže dám slovo podpredsedovi eh, Dombrovskisovi v mene Európskej komisie, takže nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Pán predsedajúci, vážení poslanci a poslankyne, počúval som vás veľmi pozorne a vidím, že práve táto diskusia sa naozaj prehlbuje. Samozrejme, aj pri návrhu architektúry Európskej menovej e, únie sme presvedčení o tom, že náš návrh Európskeho menového fondu je krok správnym smerom a sme presvedčení, že existuje rád dôvodov, prečo tomu tak je. V prvom rade integrácia do Európskeho právneho rámca umožní e, lepšie nasadenie podpory členským štátom a samozrejme koordinácia s jednotlivými politikmi, politikami Eh, Európska centrálna banka pritom hrajú veľmi dôležitú úlohu. Takisto to umožní eh, zlepšiť eh, zodpovednosť členských štátov voči národnej úrovni a zvýšiť to demokratickú dôveryhodnosť. A takisto to posilní celú eurozónu. Takisto to povedie k zvýšenej transparentnosti a Eh, z lepšej štruktúre tohto fondu. Takto je to v prípade iných európskych inštitúcií. A samozrejme, bolo by to aj uznatie, eh, ktorý Európsky eh, pakt stability a rastu má. Je jasné, že ESM a rovnako ako je nový Európsky menový fond, musí vychádzať a rešpektovať všetky e, platné zmluvy medzi Európskou úniou a ich členskými štátmi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda komisie. A teraz dám slovo e, spravodajcovi Maňkovi. Nech sa páči, Vladimír. Ďakujem, pán predseda ďakujem môjmu spravodajcovi petrovi silva pereira za skvelú spoluprácu

Ďakujem veľmi pekne, eh, pán kolega Maňka. Uzatváram tento roz, týmto rozpravu a hlasovať budeme o tomto návrhu zajtra. Teraz sa budeme zaoberať eh, správou pána Pípera o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave. Teraz by som dal slovo spravodajcovi Piper, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, sme Európou slobody a hodnot. Sme Európou, ktorá sa zasadzuje za férovú súťaž sme Európou, ktorá je v iba vtedy silná, keď drží spolu americké clá na eh, európske autá, eh, čínske sadzby a clá na európsku ocel. To však nespôsobuje problémy našemu priemyslu. Ale samozrejme, to funguje iba vtedy, eh, keď máme dostupné obchodné dohody e, s inými časťami sveta. To slúži ako základ a s nariadením 6868, ktoré sa týka konkurencie a ochrany hospodárskej súťaže v leteckej dopravy. Takže teraz Teraz toto je oblasť, v ktorej sa pravidlá Svetovej obchodnej organizácie nevzťahovali, pretože tieto boli e,